posiedzenie. Otváram toto zásadnutie, zásadnutia, um, oznamujem vám, že pokračujeme v zasadnutí, ktoré bolo 11. E, oktobra roku 2010 prerušené. Má niekto nejaké námietky voči zápisniciam z tohto predchádzajúceho zasadnutia? Vidím, že nie tak eh, ich berieme ako schválené. Teraz niekoľko úvodných, úvodných e, poznámok. E, e, som veľmi rád, že pani Aung San Suu Kyi, líderka burúnskej opozície, bola prepustená z domáceho väzenia. Pani Suu Kyi bola jedna z prvých laureátok um, Európskej ceny Sacharova od roku, ktorá sa udelovala v 1988. 8, 20, pred 20 rokmi nemohla túto cenu prevziať osobne a preto je mi cťou informovať vás o tom, že e, som pani Suči adresoval pozvanie, aby navštívila parlament na niektorom z jeho plenárnych zasadnutí 25 25. novembra bude Medzinárodný deň eliminácie, eliminácie násilie voči ženám. Je to deň stanovený OSN a týka sa predovšetkým e, tyrania žien a v rámci domáceho násilia a takisto vykonávania násilia pri obrezávaní mladých žien. Okolo 8 tisíc dievčat denne sa musí podrobiť tomuto činu my chceme ukončiť tento barbarský rituál a preto chcem, aby všetci z vás nosili lúpeň rúže na znak toho, že s tým nesúhlasia. A takisto e, vám chcem, e, vás chcem informovať o tom, že Európsky parlament neprestane apelovať na, e, na ukončenie tohto násilia. Ďalšie oznámy zástupci Španielska ma informovali o zastúpení pána Ramona Hauregui a to pani Mariou Hiriguin Pérez od 16. novembra 2010. Takže na dnešnom zasadnutí vítam, vítam našu novú kolegyňu. Vítam vás, pani kolegyňa. A takisto chcem pripomnúť, že v zmysle článku 3 odsek 2 Európske, Um, pracovného poriadku Európskeho parlamentu bude pani Mária Irogen Pérez eh, sa bude zúčastňovať na eh, činnosti parlamentu a jeho úkonov, úkonov s tým, že E, predloží osvedčenia, že nemá žiadne, žiadny iný postoj, by nebol zlučiteľný s výkonom e, jej funkcie ako európske poslankyne. Chcem vás informovať takisto, že pán Claudio Kyprian Tanasecku sa pridal e, 15. novembra do skupiny Aliancie e, pokrokových socialistov a demokratov v Európskom parlamente. Takisto vás chcem informovať, že pán Pino Arlači takisto sa e, s účinkom od 18. novembra 2010 stal členom tej istej skupiny, skupiny Aliancie e, pokrokových socialistov a demokratov v Európskom parlamente. Takisto, čo sa týka e, ďalších oznamov, ja a predseda rady podpíšeme v, stred, v stredu 14 e, aktov v zmysle článku 74 e, pravidel práce pre parlament a Všetky názvy týchto právnych aktov budú opublikované v zápisnici z plenárneho zhromaždenia a takisto sú prístupné, sú dostupné tieto akty. Takisto chcem povedať o niektorých zmenách hm, osemnásteho 18. 18 novembra sme prijali nový pracovný poriadok. V pondelok, budeme deň za dňom v pondelok, to e, navrhujú skup, politické skupiny, aby sme tu mali um, diskusiu o správe pána Berlingera, e, čo sa týka civilného, obchodného a rodinného práva a medzinárodného súkromného práva v rámci plánov v rámci štokholského mm, programu. Táto správa by sa potom zajtra, v útorok by sa o nej hlasovalo, teda správa zostane, ale sa bude hlasovať bez rozpravy. Ešte raz chcem zopakovať, všetky politické skupiny súhlasili s takýmto riešením. A toto riešenie bolo prijaté takto. To sa týka v útorok, tu, sme, tu neboli žiadne zmeny navrhnuté. Pán Šulc, nech sa páči. Pán predseda, čo sa týka v útorok, máme na programe eh, rozpravu o správe kolega, pani kolegyne Materi o využívanie Európskeho fondu eh, pre prispôsobenie sa globalizácie pre Holandsko.